Nous reprenons nos travaux et l'ordre du jour appelle. Pustíme sa do práce, vážené kolegyne a kolegovia. Máme tu oznámenie pána Jorge Sera, ktorý nám zhrnie prácu, ktorá bola vykonaná v oblasti prezentácie národných rozpočtov, teda konkrétne príspevku do rozpočtov Európskej únie. Táto štúdia bola zverejnená v júli 2014 Jean-Luc Den sa zaoberal touto štúdiou, avšak e, žiaľ zomrel tesne pred jej dokončením. Takže teraz dávam pánovi e, Nunes Ferrerovi. Ďakujem veľmi pekne za to, že e, ste ma sem pozvali. Ďakujem tiež za to, že vám, že vám môžem odprezentovať túto správu ktorú budeme mať aj na projektore, takže je to nič komplikované. Pustíme sa hneď do toho, ako členské štáty zvládajú príspevky európskemu rozpočtu v ich národných rozpočtoch. Toto je, toto je štúdia, ktorej cieľom bolo zistiť, ako vlastne členské štáty riešia tieto príspevky a aké sú dôsledky toh, týchto ich krokov pre ich eh, národný rozpočet. Teda ako vlastne e, manažujú svoje vlastné zdroje. No a od e, času, kedy sa táto štúdia realizovala, sa veci trocha pohli. Tá štúdia je samozrejme dôležitá, keď e, ak si to čítate, tak niekedy je ťažké si za tým predstaviť konkrétne krajiny. My sme urobili to, že sme v každej jednej krajine riešili rozpočtové kapitoly, v ich národnom jazyku sme sa snažili skúmať zdrojové dokumenty ale boli sme prekvapení niekde skutočným zmetkom v tom, ako sa rozpočtové záležitosti riešia. A to bude asi moja nasledujúca úloha. Momentálne som vedúcim správy pre Mária Montyho mm, vo vysokorovňovej skupine, kde budeme hovoriť o strojoch, takže to, čo vlastne sme spracovali v tejto správe, tak e, v tejto štúdii, tak vlastne premietneme to do ďalšie. Ono to vyzerá trocha nudne táto správa, ale má to, má to isté dôsledky. Takže ja by som veľmi stručne prešiel bodmi, ktorými sa táto správa zaobrala. E, uchránim vás vysvetľovania toho, ako vlastné zdroje fungujú. To by sme asi nikdy neskončili. Každopádne ide o vyslanie, alebo teda o prezentáciu správy, alebo signálu, ktorý táto štúdia vysiela. Ehm, v prvom rade sme došli k tomu, že systém je e, veľmi heterogénny. Vysvetlím prečo. Ukážem analýzu, ktorú sme vykonali, aj výsledky tej analýzy, teda príspevkov do Európskej únie a toho, ako sa premietajú do výdavkov v rozpočte, teda ako sa premietajú vo výdavkoch v rozpočte. Takisto sa pozrieme na klasifikáciu týchto príspevkov a to, ako sa rieši v jednotlivých členských štátoch. A chcel by som tiež hovoriť o dopadoch diskusie o vlastných zdrojoch a o tom, ako, aký dopad vlastne môže mať na štrukturovanie e, národných rozpočtov. A rád by som predstavil isté myšlienky, ktoré sú možno, alebo teda, ktoré by som predstavil možno trocha obsiahlejšie, než sú tieto správe. A ďalej e, by sme chceli navrhnúť možno nejakú štruktúru výdavkov, ktorá by zjednodušila komplikovanosť tých rozpočtov. Ale skúsim začna, začať tou, tou eh, heterogennosťou. Ak sa pozrieme na, eh, na rozpočty na rok 2014, tak takmer vo všetkých členských štátoch tak vlastne, vlastne sme skúmali to, akým spôsobom sú tam príjmy a výdavky zaúčtovávané a zistili sme, že sú veľké rozdiely. E, až na veľké, až na veľké výnimky, alebo teda veľmi zriedkavé výnimky, príspevky do európskeho rozpočtu nie sú klasifikované ako e, príjmy, e, príjmy plynúce EÚ, čo by bolo v súlade so zmluvou, teda v podstate žiadna krajina neuplatňuje toto pravidlo vlastných zdrojov, ktoré sú len presmerované na Európsku úniu, čo môže byť aj skutočný príspevok, ale aspoň právne by bolo dobre povedať, že je to príjem prislúchajúci Európskej únii. Niektoré krajiny to tak, to tak robia, ale to hovorím, to sú tie mimoriadne výnimky. A potom je tu jeden ďalší bod, kde sa štáty líšia, alebo kde je situácia heterogénna, a to e, klasifikácia príjmov vlády alebo pod úrovňou, pod vládnou úrovňou a tým, že tá klasifikácia v každom štáte iná, sa nám sťažuje vykonanie nejakej plošnej analýzy. V niektorých rozpočtoch dokonca príjmy a príspevky ani nie sú e, formulované ako samostatná časť, samostatná kapitola. E, v účtovníctve sa to uvádza ako net return alebo čistý, čisté návraty alebo čisté vratky Čiže niektoré peniaze vlastne ani nejdú vláde, proste len obídu rozpočet a potom sa e, uplatňuje vlastne takáto formulácia net return od čistého vratku. No a e, ďalej treba konštatovať, že prínosy, e, prínosy výdavkov na EÚ sa často nezohľadňujú, teda nie sú premietané do rozpočtu ako takéto. A toto sa deje veľmi často a napríklad pred, <laughs> pred voľbami alebo pred koncom e, rozpočtového roka sa nejaké výdavky realizujú len kvôli tomu, lebo treba prostriedky vyčerpať, e, dajme tomu opravia sa cesty, alebo, alebo keď chýbajú prostriedky, tak sa naradí policajtom, aby e, proste <laughs> viac pokutovali. Čiže rozpočet nezohľadňuje tie prínosy európskeho proste tej európskej časti peňazí, teda dáme tomu tej cesty. A toto je úplne odlišné od podnikateľskej sféry, kde podnik by e, jednoducho e, skolaboval, keby nezohľadňoval výnos svojich investícií. Pre členské štáty teda príspevky do Európskej únie by mali byť brané ako investícia. No a má to dôsledky, ktoré by som vysvetlil neskôr deje sa to eh, aj nad rámec len čistého prínosu pre HDP. Každopádne, teraz eh, klasifikácia príspevkov Európskej únie. Eh, väčšina štátov až na Francúzsko, Nemecko, Bulharsko, Rakúsko ich zaznamenáva v rozpočte ako vládne výdavky alebo výdavky vlády. Tieto štáty to berú ako vládny príjem, ktorý je presmerovaný na Európsku úniu. V prípade DPH je to troška iné. Tam sa DPH berie ako príjmom Európskej únie e, vzhľadom k colnej únii a príslušnej legislatíve je to relatívne štandardizované, teda pardon, tie clá tie sú štandardizované, ale DPH nie je. DPH e, tam nie je situácia napojená na reálnu situáciu. Tie rozpočtové linky, ktoré sa týkajú DPH, sú formulované veľmi odlišne v jednotlivých členských štátoch. Je to však transfer z národného rozpočtu, čo veľmi často sa vníma skôr ako výdavok, ktorý smeruje Európskej únii, než príjem, ktorý, je, ktorý príslucha Európskej únii. To je veľmi zásadný, to je veľmi zásadný rozdiel. Pardon? Pardon, tu nám preskočila strana, takže neboli sme na správnom slajde. Tu mám prípady napríklad Belgická alebo Českej republiky. My sme ich všetky skúmali, kde napríklad v belgickom prípade príspevky z DPH sú uvádzané ako príjmy a HN a príspevky na základe HNI sú uvádzané ako výdavky a to isté platí pre Luxembursko. V ďalších štátoch zase je to uvádzané ako vládny príjem, ale je to v inej kategórii. Čiže ani kategória nie je rovnaká. V niektorých krajinách tento príspevok e, je uvádzaný v kapitole príspevkov pre medzinárodné organizácie. E, inde je to zase verejný výdavok e, napríklad v, Spojených, v Spojenom kráľovstve. Takže je to naozaj veľmi metúce. A teraz k tomu, spol- k tomu Spojenému kráľovstvu, tam dokonca čistý príspevok pre Európsku úniu ani nie je e, uvádzaný priamo, teda mm, ten rabat sa odpočítava z akéhosi teoretického hrubého príspevku a čistý príspevok je klasiko, klasikovaný, ako som povedal, ako verejný výdavok. E, teda takto sa vypočíta ten, ten ich rabat a takto sa to objavuje aj v národnom účtovníctve, čo je veľmi zvláštna situácia. V Rumunsku zase e, tam zrejme mali konzultantov zo Spojeného kráľovstva, pretože je to jediná krajina, ktorá takýmto istým spôsobom to účtuje. Neviem prečo, pravdepodobne tam mali pomoc twinningu práve z Británie. Každopádne teraz e, sa pozrieme na klasifikáciu ako príjmy. Tu vystupuje Nemecko. Nemecko um, to uvádza ako príjmy len pokiaľ prechádzajú tieto prostriedky cez národný rozpočet, teda nie cez jednotlivé kraj, spolkové krajiny. A v Spojenom kráľovstve, ako som povedal, sa odhadujú príjmy na základe všetkých prostriedkov a toho, toho výpočtu toho rabatu, takže je to veľmi, veľmi čudné. A Nemecko, Francúzsko, Luxembursko Eh, hoci zaznamenávajú tieto prostriedky, tak eh, ich nepovažujú za príjem vlády, ale majú ich, eh, majú ich úplne samostatne uvedené v rozpočte. Dokonca nie je to ani v účtovníctve, ktorý, ktorý, ktoré sa týka rozpočtu. Čiže oni oddelujú úplne národné prostriedky a európske prostriedky. V mnohých ďalších krajinách zase akékoľvek príjmy sú brané ako národné príjmy, ktoré sa potom vydajú vo forme príspevku Európskej únie. Čiže a znova e, treba sa prehrabať stranami a stranami materiálu, aby ste prišli na to, že to takto funguje. E, dôsledky pre reformu vlastných zdrojov. Ja by som povedal, že by bolo veľmi užitočné, ak až nie aj zásadné, aby sme sa dohodli na nejaké štandardizácii, klasifikácie príspevkov a príjmov Európskej únie, aby sme ich oddelili od vnútroštátnych prostriedkov účtovne. Teda len z jazykového hľadiska by bolo jasné, že vlastné zdroje Európskej únie, že napríklad HNI je e, braný ako zdroj e, príslucháci Európskej únie, nielen ako, to je nielen kvôli transparentnosti, ale aj kvôli tomu, aby ľudia ako ja, ktorí potom e, vykonávajú štúdia, aby mali potom jednoduchšiu prácu, keď sa budú zaoberať tým, ako sú tieto veci riešené vo vnútroštátnom alebo teda štátnom účtovníctve. Ďalej je metódou, ktorá veľmi deformuje obraz e, užívanie e, čistých, e, čistého výsledku ako výdavku. Ja viem, že každá krajina sleduje svoj čistý príspevok alebo príjem z Európskej únie. Ja, tomu, ja to chápem proste z politického hľadiska, je to zaujímavé, ale, ale brať to ako výdavky je metúce a ja nechápem, prečo sa to takto robí, pretože máte príjmy, máte výdavky, ale ak čistý príjem Európskej únie, tam, tam v tom účtovníctve štátu uvádzate ako výdavok, tak je to, tak je to čiste politické, nie je to vôbec účtovne opodstatnené. Stále, stále je to príjem, ale Európskej únie. Takže tú reformu to potom ďalej sťažuje. No a ešte tu chýba jedno slovo, za čo sa veľmi ospravedlňujem, neviem, čo to, čo sa stalo, ale znamená to, že e, je treba povedať, e, že odhady HN nie sú úplne presné, nie sú všetci teda presvedčení, že je to presné, teda treba, treba e, sa pozrieť napríklad dôsledky e, dôsledky toho, ako je braný rabát. Ja som to skúmal mnohé roky a každý, kto vypočítava tento rabát, a Podobne ako pri HDP a iných otázkach, e, tu e, výpočtová chyba hrubého národného dôchodku, teda GNI, HND, tak je nižšia než e, všeobecná chyba. Ale toto, toto momentálne skúmam, o niekoľko mesiacov bude mať výsledok. A potom je tu ešte jedna vec, nad ktorou som uvažoval. na jednej strane je tu klasifikácia, na druhej strane je tu štruktúra rozpočtu, lebo ten rozpočet, ktorý príslucha Európskej únii a e, to, akým spôsobom je to zaučtované, je veľmi komplikované. Neviem, či členské štáty by nemohli skôr obrátiť ten systém prisudzovania príjmov Európskej únii e, tak, aby to bolo vykonávané na základe e, platobných alebo teda e, vyplácaných prostriedkov európskeho rozpočtu tak, aby tieto prostriedky boli e, vypočítavané 100% a aby nedošlo k nejakému, nejakým dohadom o tom, koľko vlastne členský štát na konci musí zaplatiť. Ak sa ukončí projekt, krajina musí zaplatiť, to je jasné. A možno by sa to mohlo počítať každé 3 mesiace, aby nedochádzalo k nejakej veľkej akumulácii likvidity. A A potom ešte eliminácia otázky čistého výsledku, teda net balance a e, e, formulovanie týchto, e, tohto príjmu ako výdavku, to tiež mi nedáva zmysel v vnútroštátnom účtovníctve, to je zmysel, takže toto by sa tiež mohlo zmeniť. A teraz dôsledok, dôsledky pre vlastné zdroje sú tu časti, ktoré v tejto správe nie sú priamo popísané, lebo to ešte predmetom skúmania, ale má to istú relevantnosť. V budúcnosti si vieme predstaviť, že by sme e, vypočítavali nejaký zbytkový rubinárodný dôchodok. E, bez ohľadu na to, aká reforma e, príde, tak bude treba hovoriť o vlastných, nových vlastných zdrojoch, ale neviem ako dlho. A v akej forme to bude. Každopádne e, správne účtovanie je veľmi podstatné a bude treba e, skúmať aj ďalšie možnosti pre zdroje, ako napríklad reálna DPH. Potom e, čistý príspevok alebo výdavok, teda net balance, prečo je to vlastne diskutabilné. My nehovoríme o nejakých, nejaké bilanci z hľadiska obchodu alebo HDP alebo dopadu na, na uh, rozpočet. Výpočet tej bilancie je totiž to mnoho komplikovanejšie než 30, pred 30 rokmi, keď členské štáty, keď sa pozrieme na to, ako dnes zaznamenávajú tie prostriedky, tak je to o mnoho zložitejšie a pritom sa nezvažuje, odkiaľ prostriedky prichádzajú a kam idú. V EU sa zvýšil počet finančných nástrojov, e, je tu Junckerov plán. Ja viem, že to bude len na dva roky, ale keď sa pozriete na prostriedky, ktoré sú mobilizované, teda nie na dopad na HDP a prínosy, ale členským štátom je jedno, keď skúmajú tie vlastné zdroje, e, čo to znamená pre Európsku úniu, ale hlavné je, aby finančné nástroje tohto obdobia vrátane rozpočtových záruk Junckerovo plánu boli nejakým spôsobom e, započítané alebo zohľadnené. Aj keď e, my tu hovoríme o stovkách miliárd eur, to je paralelná suma ktorá sa bude investovať a ktorá bude mať e, nejaký prínos. Toto je investícia, treba e, zistiť, kto sú vlastne hlavní príjemcovia alebo beneficienti toho Junckerovho plánu. Máme 6 projektov, napríklad e, plyn v Španielsku, potom sú tam ďalšie krajiny a ich projekty. My skúmame stovky miliard, ktoré vlastne ovplyvňujú, ovplyvňuje európsky rozpočet a toto vôbec nezohľadňujeme. A tu budú vznikať, potom bude vznikať nerovnováha. Ja som vypočítal, že možno to e, prinesie obrad alebo mobilizáciu prostriedkov v privátnom sektore až vo výške 700 miliard. Tento jeden nástroj, teda Junckerov plán, a hovoríme o takej, a teraz je to suma, ktorá nejakým spôsobom ovplyvní e, čistú bilanciu, alebo teda tie čisté bilančné výsledky. Ja si myslím, že to nie je udržateľné, aby Dáme tomu 1 euro prišlo z európskeho rozpočtu, 1 euro z národného rozpočtu, to je všetko, to sú mobilizované prostriedky a potom sa vypočíta čistý prínos a e, zabudne sa na príspevok z Európskej únie. to by to nemalo byť. Taktiež by bolo lepšie, keby krajiny mali lepšie účtovníctvo a to by mohlo znížiť nejaké to ročné pnutie. Trošku ma znepokojuje to, čo sa udialo minulý rok. Mali sme noviny, ktoré hovorili, že európsky rozpočet je mimo kontroly, dokonca niektorí lídry to hovorili. Má to dopad na, na platby a také niečo, ako sa stalo minulý rok, sa nestalo e, za uplynulých 20 rokov, takže naozaj uh, treba nájsť lepší spôsob, ako viesť účtovníctvo a to na úrovni všetkých troch inštitúcií. Ďakujem za pozornosť. Merci. Merci pour... Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Tá zdôrazňuje rozmanitosť spôsobu, akým sú verejné účty prezentované v EÚ a taktiež e, spôsob, akým sa v členských e, rozpočtoch odzrkadľujú príspevky do európskeho rozpočtu. Je to trošku zvláštne, pretože sú tu dohody o napríklad v eurozóne, ale e, e, vôbec si nikto nedá tú námahu, aby zistil, či sa účty jednomys, jedno, jedno, jedným spôsobom prezentujú, ako keby sme nehovorili jedným univerzálnym jazykom ekonomickým. Ďakujeme pekne za prezentáciu. Možno, že Eurostat e, si konečne uvedomí, aké má e, e, úlohy. Niekedy v minulosti mali málo prostriedkov, veľmi málo prostriedkov hlavne na overovanie verejných účtov. Museli strojnásobiť, tuším, ten počet zamestnancov a bolo by na čase, keby sa riadne zhostili tejto úlohy. V EÚ je tu však obrovský e, manevrovací priestor. Dalo by sa to výrazne zlepšiť, pretože európskym občanom sa ťažko prezentujú e, verejné účty. Pán Levandovský, jeden z našich e, stálych spravodajcov, jeho tu nevidím, každopádne je tu pán Depre ako druhý stály spravodajca. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi s veľkým záujmom počúval a taktiež som si prečítal situáciu, o situácii v jednotlivých členských krajinách, aj keď to nevždy bolo ľahké čítania. Mám tri otázky. Poprvé, súhlasím tým, čo tvrdia autory tejto štúdia, síce, že treba zjednotiť to, ako sa vo verejných účtoch uvádza e, príspevok do rozpočtu EÚ. Ide teda o nomenklatúrnu záležitosť. E, ja som sa dlho venoval e, rozpočtu v mojej krajine, v Belgicku, takže zoberú sa isté príjmy a časť týchto príjmov slúži na príspevku Belgická do rozpočtu EÚ. Takže z môjho hľadiska ide o výdavok. Ja by som chcel pochopiť, ako by sa to dalo vnímať inak. A hlavne, aký by to malo význam ja vychádzam zo svojej osobnej skúsenosti. Takže sú tu príjmy, ale potom sa robia isté prevody a platby a takto to minimálne vnímame my v Belgicku. Druhá vec, ak som to správne pochopil, pri eh, príjmoch eh, EÚ, ktoré prechádzajú cez mm, vnútroštátnu úroveň, tu nenavrhujete harmonizáciu. Jedne, že by som vás zle pochopil, e, tu teda dávate trošku väčší e, priestor členským krajinám. Ja by som chcel vedieť, pochopiť, prečo je to menej dôležité v tomto prípade ako pri tých príjmoch. Potom vlastné zdroje, neviem, či vám správne rozumiem, zhrniem to, čo ste povedali. E, môžeme mať vlastný zdroj, vy dávate prednosť HDP, to je zjavné, ale hovoríte, že by by aspoň e, na začiatku by mal byť systém, kedy vlastné zdroje by predstavovali tie príspevky jednotlivých členských krajín. Teda, ak som vás správne pochopil, ak by teda došlo k harmonizácii rozpočtovej nomenklatúry, čo sa týka označovania tých e, štátnych e, príspevkov do rozpočtu EÚ, tak by sa potom dalo vychádzať z toho, že príspevky členských krajín v súlade s kľúčom HND sú vlastným zdrojom a teda potom by prišla druhá fáza a ja sa snažím e, rozumieť vašej logike. Ak by sme teda vychádzali z HDP pri vlastných zdrojoch, tak by každopádne bolo potrebné nechať istý priestor pre tie e, štátne e, príspevky do rozpočtu EÚ. Ak by v účtovnom roku bolo treba viac financií a HDP by nestačilo, tak by bolo potrebné nájsť niekde iné zdroje, pretože v priebehu roku sa nedá len tak hrať so sadzbou HDP. E, je to tak? Chápem správne to, čo ste tu opisovali? Takže zatiaľ toľko z mojej strany, pán predseda. Ďakujem. Teraz odpoveď. Uh, oui, merci. Je, je vais reprendre. Ďakujem, budem pokračovať po anglicky. Čo sa týka harmonizácie a o príspevkoch, Francúzsko a iné krajiny, ktoré teda majú skôr problém s klasifikáciou prostriedkov po výbere týchto sum, pretože časť e, je označená ako príspevok do EÚ. E, ide o to mať jasný rozpočtový riadok a nemať e, príjem a potom označovať alebo pristupovať k týmto príspevkom do rozpočtu EÚ podľa situácie v tej ktorej krajine nie je tu jasný rozpočtový riadok. Ja si myslím, že ide skôr o otázku e, zápisu a transparentnosti. Pán Depre, ak chápem správne, e, vy chcete špecifický rozpočtový riadok, ktorý by mal rovnaký význam v rozpočtoch členských krajín. Predseda, ak dovolíte, e, vo Francúzsku v návrhoch e, národného rozpočtu sú e, daňové e, príjmy, aj tie, ktoré sa ešte majú vymôcť a predtým, ako sa zadefinuje to, koľko bude mať štát k dispozícii, sa odpočíta príspevok do rozpočtu EÚ takže sa to ani neobjaví v kategórii výdavky. Ide o pridelenie daňových príjmov a má to smerovať do rozpočtu EÚ a určí sa potom, koľko má prostriedkov k dispozícii štát. Ale e, príspevok do rozpočtu EÚ sa roz, odpočíta už od daňových príjmov. No a vo Francúzsku sa používa ten istý postup na e, aj v prípade regionálnych rozpočtov je to teda dobré aj z vnútroštátneho hľadiska mať systém, kedy jasne povie, kam idú prostriedky, keď už e, bude existovať e, daň alebo nejaký príjem pre tento príspevok. Bolo by to jednoznačne zjednodušenie, to je to najhlavnejšie. Potom, ako sa pristupuje k výdavkom. Áno, čiastočne sa to dá do istej miery zharmonizovať, ale e, bude to komplikované, pretože mm, nie všetci majú peniaze z tých istých e, zdrojov, mohlo by to byť isté zjednodušenie, ale my sa najskôr zamerajme na e, príspevok, pretože to môže mať skutočný dopad aj na rokovania o zdrojoch vlastných zdrojoch. Predseda. Je tu taktiež e, záver účtovného roka. Nevšetci všetci e, majú rovnaký dátum pre e, tento záver účtovného roka. Áno, to je pravda. Teraz stručne k DPH. V našej štúdii sme sa zamerali aj na to, čo by DPH znamenalo. Ja robím teraz správu o vlastných zdrojoch. DPH je jednou z možností. Možno, že v ďalšej podrobnej štúdii by to mohlo byť trošku podrobnejšie o DPH. Tu je to uh, povrchnejšie, ale ešte k hrubému národnému dôchodku. E, nemyslím si, že to len tak zanikne. Môže to byť užitočné, ak sa majú napríklad zmeniť priority. Jeden problém, ktorý máme v súčasnosti s rozpočtom, je to, že e, máme štát, statický rozpočet e, v meniacom sa svete, čiže zdroje z HND môžu byť užitačný, užitočným nástrojom a taktiež, taktiež si myslím, že hrubý národný dôchodok môže slúžiť aj na e, stieranie rozdielov vnímania e, konkrétneho zdroja. Mohlo by to pomôcť istému vyváženiu. Európsky rozpočet má veľmi veľa záväzkov, ktoré sa však nezaznamenávajú. To znamená, že je tu e, marža, ktorá e, poskytuje e, istú flexibilitu, čiže tie peniaze nie sú v rozpočte, nemusia tam byť, ale ak nejaká krajina bude v platobnej neschopnosti, tak to treba zaplatiť. Takže určite HND ako zdroj nezanikne podľa mňa predseda. E, to sú záväzky mimo e, súvahy, to sú isté záruky, takže by sme sa mali dohodnúť na to, ako, by sa, e, ako sa budú účtovne zaznamenávať takéto záväzky mimo súvahy v jednotlivých členských krajinách a aj na európskej úrovni. Pán Depre, po tom, čo tu odznelo, poviem, že si myslím, že to môže mať iný uh, dopad, napríklad ten mechanizmus e, záruk e, pri tých e, záväzkoch mimo súva hlavne na európskej úrovni, tak či tak potrebujeme rozpočet, pretože sú príjmy a výdavky alebo záruky, ktoré sa môžu premeniť na výdavky, ale to nemôžu, nemôže figurovať v rozpočte, pretože to potom sa týka iba členských krajín eurozóny. Ale ja som za eurozónu, pán predseda. Je to ťažká otázka a hovoríme o nej aj z hľadiska budúcnosti, ako vyriešiť otázky súvisiace ESFM e, zaručuje európsky rozpočet. E, to dokázalo už Grécko e, dostali pôžočky, pôžičku vo výške 7,5 miliardy z ESFM. A je tu strop, e, mohlo by to byť problematické, ak by bolo treba viac peňazí. Nie je mechanizmus na to, ako pokryť e, cenu nejakej platobnej neschopnosti nejakej krajiny. A taktiež sa e, uplatňuje úľava pre Spojené kráľovstvo. Snemovňa e, e, komún povedala, že lutujeme, ale ak by aj napríklad e, nečlenská krajina eurozóny, napríklad Maďarsko, bola v platobnej neschopnosti, tak by sa ešte stále uplatňovala úľava pre Spojené kráľovstvo. Prináša to so sebou mnohé problémy. Malo by to vysokú cenu pýtali ste sa aj, či si myslíme, že HND je dobrý zdroj. Naozaj to závisí od viacerých e, faktorov. Keď sme pracovali na správe, tak e, určite HND má aj svoje pozitíva. Keď vytvoríte nové zdroje, tak si netreba myslieť, že sa svet e, zrazu stane jednoduchším, bude trochu iný, ale ešte stále budú spory o e, sadzbách a tak ďalej. Ale HND má aj svoje pozitívne stránky. Je to dobré, ak máte nejaké naliehavé e, otázky. Ale aj z iných dôvodov. Môžete mať aj zdroj, ktorý je v súlade s cieľmi EÚ A to je pozitívne. Ale myslieť si, že to vyrieši všetky problémy a že krajiny sa ani nebudú pozerať na to, za čo platia, no to si nemyslím. Nechcem teda kritizovať HND ako úplne zlý zdroj technicky vzaté, to nie je až také zlé. Pán Depre. Ešte sa vrátim k svojej otázke. Zoberme si scénar, že v budúcnosti budeme mať ešte nový vlastný zdroj, e, isté percento HDP napríklad. Toto percento, táto sadzba HDP, táto sadzba bude stanovená na začiatku účtovného roka, ale zoberme si, že v priebehu toho roka sa udeje veľká katastrofa, ktorá si vyžiada e, veľké prostriedky a e, ja si myslím, že netreba meniť sadbu HDP, pretože to môže s sebou priniesť veľké dôsledky. Myslím, že najjednoduchšie bude žiadať dodatočný príspevok v závislosti od hrubého národného dôchodku. Takže mm, príspevok v závislosti od HND HND bude vždy slúžiť práve na takéto neočakávané naliehavé prípady. Mm, no, I don't have other solutions. <laughs> Dobre, takže pri týchto riešeniach. zdroje, to je mimo nás, je, je to otázkou dohôd medzi členskými krajinami, pretože pred nejakou Európskou rodou, radou e, sa dohodnú, majú možno že nejakú úľavu. Čiže je, je to medzi členskými krajinami a nám ako Európskom parlamentu to úplne uniká, či ide o e, HDP, pardon, o HND alebo DPH ako to presne funguje v zákulisí, to nemáme šancu vedieť. Či už e, je to e, daň z príjmu, daň z príjmu fyzických e, osôb alebo o DPH, tak je to otázkou vyjednávania tej ktorej členskej krajine, krajiny. Môžeme uvieť len príklad Spojeného kráľovstva, aj keď je to skôr výnimka a možno, že sa to časom stane e, všeobecné pravidlo. Pán Denano, potom pán Manika. Áno, pán predseda, ďakujem za slovo. V prvom rade poviem, že vítam túto správu. <clears throat> ja nelutujem, že som tu dnes, ale som e, naozaj veľmi e, prekvapený tým, čo tu odznelo. Nechápem, ako sme sa na európskej úrovni dostali na, do takéhoto štádia organizovať príjmy členských krajín. <clears throat> Neviem, prečo sa nenašlo niečo transparentnejšie, pretože to má e, dopad na e, viacero oblastí. Ja sa napríklad zamýšľam nad tým, či to má dopad na tie 3% konvergencie. <clears throat> Ja mám pocit, že to asi má vplyv. To je otázka, ktorú si ja kladiem. A potom je tam aj otázka podvodov. Podvody z DPH, z HND. Mne až doplaču. Ja si myslím, že je naozaj naliehavé nájsť e, transparentnejšie spôsoby financovania EÚ. Ja čakám s veľkým očakávaním na Montyho správu. Naozaj je naliehavé rozmýšľať nad novými príjmy, príjmami v EÚ, aby to bolo transparentnejšie a spravodlivejšie, pretože je toľko výnimiek a úľav, že v konečnom dôsledku ani nevieme, kto koľko platí. E, ja mám problém s tou e, absentujúcou transparentnosťou. Ďakujem pekne, pán Denano, za vaše vystúpenie. Teraz pán Manika. E, ďakujem, pán predseda. Si myslím, že tá správa je veľmi zaujímavá a určite je istá harmonizácia potrebná v tejto správe asi 5-6 krajín vôbec nefiguruje. OK. Un constat ou une interrogation, M. Blanca Pán, pán Majta, máte otázku? Ja, ja len čakám, aby to fungovalo. A chcem sa opýtať, že tí, čo tam nefigurujú, či to majú v poriadku, lebo viem, že aj v mojej krajine mesta, obce, samozprávne kraje určite účtujú, e, oni sú čistí príjimatelia, účtujú, účtujú určite v poriadku a presne tak ako podnikatelia. E, pán Denano spomínal DPH. A ja sa dotknem toho, že e, jedna krajina má DPH v jednej oblasti 10%, a druhá má 25%. A e, istá harmonizácia by tiež bola potrebná, lebo potom tí, čo majú 25%, tak ich nalievame do štátneho rozpočtu 25% kvôli tomu, že DPH je oprávnený náklad. To znamená, dostane štátny rozpočet bez nejakých zásluh e, viac finančných prostriedkov ako v inej krajine. Čiže istá harmonizácia v tejto oblasti by bola potrebná. Ďalšia vec je, ak v Montyho správe o vlastných zdrojoch staviame daň z pridanej hodnoty ako, ako jednu, jednu z kľúčových, e, jeden z kľúčových základov pre, pre príjem, tak e, a pritom DPH je obrovský, obrovský zdroj daňových únikov, tak by sme mali aj túto oblasť nejakým spôsobom harmonizovať. Napríklad, keby dan z pridanej hodnoty platil iba ten, ktorý je na konci reťazca, tak my sme sa vyhli stovkám miliardám daňových únikov. Čiže naozaj možno z týchto oblastí by sme mali aj do Montyho správy e, uvažovať, ak postavíme Montyho správu na nejakých základoch, tak by tam nemali byť postavené na takých základoch, kde sú obrovské daňové úniky, ako je napríklad dan z pridané hodnoty, alebo s tým niečo musíme urobiť. Jednoduché riešenie som povedal, ak by platil dan z pridané hodnoty iba ten na konci reťazca, tak by sme sa vyhli obrovským daňovým únikom. Ďakujem. Merci, monsieur Manquet. Ďakujem pekne. Pán Maňka, je to podnet. Mala by byť akási spolková DPH. Pán Taron. Thank you, Mr. President. Ďakujem za slovo, pán predseda. Podobne ako predrečníci aj ja oceňujem prístup tejto správy. Naozaj to dáva zmysel snažiť sa zistiť, čo sa deje a čo sa dá robiť lepšie. Rád by som ale urobil ešte krok dopredu. Troška je to ako e, systém Monty Python, keď hovoríme o účtovnice takto. Totiž zameranie sa na vlastné zdroje a príjmy EÚ. Čiže členské štáty by asi pokračovali v tej hre, ktorú je nám dosť ťažké pochopiť a už nehovoríme o tom, ako ťažko to pochopia naši voliči, európsky občania. Podľa môjho názoru, priama európska daň, samozrejme, DPH je tiež dobrý prístup, ale povedzme, každý občan by platil 1 euro ročne, čo je mikroskopický, mikroskopická suma, keď to porovnáme s tým, čo platia štáty, členské štáty. Povedzme, keby takto zaplatil každý to 1 euro, tak máme 450 miliónov. Hej? Za 450 miliónov sa už niečo dá robiť s toľkými peniazmi. Takže, keď by občania platili takto priamo, bol by zaujímavé potom, čo by sa udialo s týmito príspevkami. A zatiaľ to ľudia vnímajú ako niečo veľmi ďaleké. Niekto niečo niekde platí, niekto niečo niekde dostáva. Ale podľa mňa by sme mali začať týmito malými krokmi. Mali by sme si položiť otázku alebo obspýtať sa Európskej komisie, koľko eur, koľko peňazí sme vynaložili na, na, vysok, na tú skupinu na vysokej úrovni, ktorú viedol pán Monty, koľko to stalo za 3 roky a koľko sme dostali od nich podnetov za tie peniaze. Ďakujem. Merci, monsieur Tarant. Ďakujem pekne, pán Tarant. A ako posledný predseda výboru, teda ja, v prvom rade sa vám chcem poďakovať pán Munez Ferrer za vašu prezentáciu a teší ma, že táto otázka vyvoláva e, toľko emócií. Častokrát sa hovorí, že je to čiste technická diskusia o účtovníctve. Je to istý predsudok a treba s ním skoncovať. Myslím, že je potrebné e, od členských krajín žiadať, aby svoje verejné účty prezentovali homogénne, čitateľne. Neviem, či treba odpočítavať národné príspevky do rozpočtu EÚ alebo ich uvádzať medzi verejnými výdavkami. Je to jedno, treba sa dohodnúť, ale ja mám pocit, že sa o tejto otázke vôbec nehovorí. Pritom vieme, aký význam majú napríklad tie 3% z rozpočtového hľadiska. Neviem, či by náš výbor, pán spravodajca, nemal možno vypracovať, povedzme, uznesenie, tak, aby e, sa ministerstva financí v členských krajinách e, pustili do tejto e, práce zjednotenia, prezentácie, aby sme sa teda dohodli na jednotnej metóde, ktorá by platila pre vnútroštátne rozpočty možno, že by to mohla byť e, správa z vlastnej iniciatívy. Je v podstate jedno, ako bude mať podobu, ale treba o tom hovoriť e, a e, od Eurostatu musíme žiadať to, aby nám povedali, aké máme nástroje k dispozícii a ako by sme sa mohli k tejto jednotnosti dopracovať. Pakt pre stabilitu a rast bude inak neúčinný a tí, ktorí overujú e, účty, musia uplatňovať tie isté riadne postupy, aby naozaj to bol verný obraz o situácii e, v jednotlivých krajinách. Naozaj je potrebné <clears throat> seriózne pristúpiť e, k tejto otázke. Že inak e, sa bude naďalej to tak e, kozmeticky upravovať a v konečnom dôsledku tie účty, tak ako sú prezentované, nie sú e, verným obrazom. Takže mohli by sme e, sa tentokrát naozaj pustiť do tejto diskusie, aby táto správa neskončila nejakej skrini. Pán spravodajca Depre spolu s pánom Levandovským by ste e, to možno, že mohli e, začať a teraz dostane slovo ešte pán spravodajca a potom ukončíme tento bod. Um, Ďakujem. Samozrejme, e, radi budete počuť asi počuť, že ma oslovili mnohí zúfalí ľudia, nie európske inštitúcie. A teraz pripravujeme taktiež vysokú skupinu odborníkov nielen z Európy, ale celkovo zo sveta, aby sa diskutovalo o týchto otázkach. Hovorí sa aj o EPSach, o európskych e, systémoch verejných účtov. Členské štáty používajú rôzne účtovné systémy a tým vlastne nevidíme povedzme niekedy aktíva alebo aj, e, aj vynaložené prostriedky a niekedy ten systém, ktorý nachádzame, nám pripadá temer ako stredoveký. Takže chcem vás len varovať, že teda naozaj pracujeme a na tomto ale nevyužívame zatiaľ k tomu žiadne verejné prostriedky EU samozrejme. Pokiaľ ide o DPH, samozrejme to predstavuje len 1% skutočného skutočných DPH, ale ano, sú tu krajiny, kde máme povedzme 2% chybovosti, v iných je to až 20%. Takže je to vážna záležitosť a pokiaľ ide o výskyt 3%, tých 3%, tak to nie je, nemá vplyv na pakt stability a rastu, ale fakticky z hľadiska výdavkov a príjmov, aj z hľadiska vypočtu deficitu, existujú určité dopady, ale myslím si, že vzhľadom na to, že rozpočet má relatívny objem e, vo vzťahu k tým skutočným 3%, ale istý dopad tam je. Záleží aj to, ako sa to počíta. To si vyžiada zrejme ešte aj ďalšie úsilie. Áno, je to problém. Ďalej, priame zdanenie. Mm, dalo by sa to prípadne, no, dalo by sa to naozaj transparentne riešiť, že by sa tam proste niečo takto zaviedlo, zaviedlo že daňové príspevky, nejaké x percent by to by nebolo až také ťažké, ale väčšina členských štátov to nevníma ako niečo, čo by sa im páčilo. Ďalej, transparentnosť prostriedkov, to sa dá vnímať z viacerých aspektov samozrejme. Môžeme byť dosť heterogénni. Pokiaľ ide o náklady na skupinu na vysokej úrovni, neviem presne koľko to stálo, ale ide o to, aby bola vyvážená kvalita a náklady. Aby tie peniaze boli dobre vynaložené. To je môj názor. Ďakujem pekne. La conclusion pour monsieur Depré. Pán Depré, na záver môžem len povedať, že som si poznamenal váš podneť, pán predseda. Budeme sa tomu venovať a páči sa mi aj ten humor v tomto poslednom vystúpení v pravodajcu. Merci. Ďakujem pekne. Chcem pripomenúť, že pán Monty pracuje. Nie je to síce vidieť, ale pracuje. A e, tí poslanci, poslanky niektoré sú súčasťou tejto Montyho skupiny, budú s nami 19. novembra, bude to veľká chvíľa, e, veľa si o toho slubujeme a pán Delano bude, dúfam, e, trochu kľudnejší, potom to nás teší. Ďakujeme ešte raz a poviem ešte raz, že je to iba začiatok niečoho veľkého, pretože ak sa nebudeme sami venovať otázke normalizácie účtov, tak sa tomu budú, budú venovať iní. Videli sme, ako normy IFRS úplne e, unikli ako keby politickým inštitúciám a preto e, je našou úlohou zabezpečiť, aby sme mali jasné účtovné e, normy, ktoré sa budú jednotne uplatňovať vo všetkých členských krajinách. My totiž to máme skladať účty o tom, čo robíme. Je to súčasť nášho mandátu. Dobre, ideme ďalej. Teraz e, pani Fiona Beveridge a doktor Firat Sengis budú prezentovať e, výsledok ich práce a témou je Európsky rozpočet o e, rodovej e, rovnosti. Ide o štúdiu, ktorú si vyžiadal výbor pre ženské záležitosti FAM Ide o analýzu európskeho rozpočtu, ale z hľadiska rodovej rovnosti. A s zameraním na 6 e, oblasti. E, akcia na vysokej úrovni EÚ e, sa nevždy možno riadi touto zásadou, takže by sa mali lepšie využívať ukazovatele o rodovej rovnosti a mali by sa aj systematickejšie zbierať údaje e, v závislosti od e, pohlavia. E, štúdiu vypracovalo konzorcium Bloomer and Sense a spolupráci s Liverpoolskou univerzitou. Odprezentuje nám to pani Fiona Beveridge, viedla túto štúdiu. jej kolega pôsobí na Liverpoolskej univerzite, zameriava sa na sociálne právo a hlavne na rodovú rovnosť a zverejnila aj viacero e, článkov. Mm, pán Senzigis je aj docentom, venuje sa rôznym otázkam európskej správy, veci verejných aj konkurenčnému právu, všetko s ohľadom na rodovú rovnosť. Takže potom e, dostane slovo aj Patricia Sulin, pretože má na starosti Gender Mainstreaming Network a vystúpi teda po našich dvoch hostiach. Pani Beveridge ako prvá, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať výboru za túto príležitosť prezentovať výsledky našej štúdie o zohľadňovaní rodových otázok v rozpočte Európskej únie. Našim cieľom bolo skúmať, ako možno e, zapracovať do rozpočtu rodové otázky. Chceli sme navrhnúť metodiku a ukázať, že je možné zabezpečiť to, aby európsky rozpočet podporoval ambíciu Európskej únie eh, na prehlbovanie rodovej rovnosti. Túto štúdiu sme realizovali medzi januárom a májom 2015 a e, hoci tá štúdia bola z časti pasívna, vykonali sme aj pohovory s viacerými zainteresovanými a snažili sme sa dopracovať k údajom, ktoré by boli reprezentatívne. Takže som tu, som veľmi rada, že tu môžem byť a že vám môžem prezentovať výsledky. E, prvá otázka je, prečo by sme mali zohľadňovať e, rodovú rovnosť v rozpočte. E, komisia teda ako, ako vlastne by pomohlo, keby sa dostali tieto záležitosti rodové otázky do, do rozpočtu. My sme skúmali rozpočet v prvom rade sme sa snažili zistiť, ako e, tie vysokourovňové cieľe, ako napríklad podpora rodovej rovnosti, sa premietajú do rozdeľovania peňazí. Ďalej sme skúmali e, to, do akej miery sa v rozpočte odrážajú tieto, e, tieto ciele, teda v reálnej alokácii a čerpaní prostriedkov, pretože je to istý spôsob, ako zvýšiť zodpovednosť za kroky, ktoré majú smerovať k gender mainstreamingu, teda nastavovanie tejto otázky rodovej rovnosti a ako vlastne e, tí, ktorí tie peniaze vynakladajú a čerpajú, ako by mohli byť bráni na zodpovednosť. No a my sme sa tiež snažili e, zistiť, ako e, vykazovanie roz, vynakladania rozpočtových prostriedkov by mohlo podporiť dosahovanie tohto cieľa. Čiže Gender budgeting, tá téma, o ktorej hovoríme, zohľadňovanie rodovej rovnosti v rozpočte, je nástrojom nástroja, môže zvýšiť demokratickú zodpovednosť a rozpočet je samozrejme veľmi dôležitým nástrojom, ako dosávať ciele. Je to teda nástroj, ktorý môže premietnúť túto otázku, ak je prioritou Európskej únie, do rozpočtu, tak, aby to tam každý videl. V našej pilotnej štúdii e, sme predstavili robustnú metodiku, ktorá je založená na prístupe zameranom na schopnosti, na rozvíjanie schopností alebo kapacít. My sme sa snažili zistiť, ako účinne rozpočtové opatrenia podporujú tento cieľ rodovej rovnosti. A ten capabilities approach, teda prístup na základe schopností, znamená, že sme eh, ako si poodstúpili a snažili sme sa spätne zistiť, alebo spätne proste navrhnúť, ako tieto ciele rodovej rovnosti by sa mohli realizovať v rozpočte a e, aké metriky a metodiky skúmania výsledkov by najlepšie prispeli k hodnoteniu dosahovania týchto výsledkov. A potom sme to porovnávali s reálnym stavom. A túto metodiku aj v štúdii prezentujeme. Takisto v štúdii e, ukazujeme účinky e, uplatňovania princípu rodovej rovnosti napríklad na názvy rozpočtových kapitol a navrhujeme spôsob, ako to urobiť tak, aby to fungovalo ešte lepšie. radi by sme aj s vami hovorili o tom, či podľa vás metodika, e, tak ako sme ju navrhli, je vhodná, teda či je vhodné takýmto spôsobom to premietať napríklad do názvu kapitol. No a vybrali sme niekoľko názvov kapitol, rozpočtových kapitol a e, skúmali sme ich a zistili sme, že vo viacerých prípadoch e, údaje chýbajú a tým pádom je ťažké hodnotiť pokrok v otázke e, gender mainstreamingu. A toto je tiež problém, na ktorý by sme vás radi upozornili, pretože ak máme využiť, ak máme uplatniť túto, túto metódu gender mainstreamingu aj na rozpočet, tak potrebujeme najprv získať tie základné údaje, potrebujeme tie naše očakávania premietať rigoróznejšie e, do, do, e, do formatovania tých údajov a tých metrik, ktoré budeme získavať. A toto takisto môže podporiť e, aj do budúcnosti prípadne ďalšie opatrenia na podporu rodovej rovnosti. No a samozrejme hlavným cieľom je rozpočtová finančná zodpovednosť. No ja by som teraz chcela odovstať slovo kolegyni Firat Čengi, Ďakujem veľmi pekne, aby som e, vám chcela poďakovať za to, že tu môžeme byť a chcela by som priblížiť našu metodiku a takisto hlavné zistenia e, v správe, alebo k správe je príloha, kde vysvetľujeme metodiku veľmi podrobne. A je to e, tabulka, ktorú nájdete na strane 16. Ako povedala Fiona, tak my sme uplatnili tzv. metodiku na základe schopností. Je to metodika, ktorá, ktorú možno nazvať aj humánou, respektíve ľudia sú jej hlavným cieľom tu nejde ani tak o peniaze alebo prostriedky, ale o to, ako isté aktivity e, prinášajú uspokojenie tak mužom aj ženám. A e, zisťovali sme, teda cieľom metodike zisťovať, do akej miery ženy majú rovnaký prístup k takýmto zdrojom ako muži. A sústredili sme sa, niek- sa niekoľko, na 9 okruhov zdrojov, ktoré vedú k, uspo- k uspokojnému životu všetkých v rade Eh, kategória A to sú eh, to je kontakt so spoločnosťou. Dajme tomu, eh, ide o rovnaké rozdelenie neplatenej práce, domácich povinností a tzv. ekonomických aspektov starostlivosti. A takisto rovnakého hlasu v, roz, v rodinných rozhodnutiach, zapojenie do sociálnych aktivít, možnosti sťahovania a tak ďalej rovnaký kontakt k, dajme tomu, bezpečným útočiskám, e, e, ďalej e, možnosť harmonického nažívania s ostatnými živočišnými rastlinnými druhmi, teda životné prostredie, možnosť venovať sa koníčkom a rozvíjať, dajme tomu spiritualitu, ak človek má záujem o náboženské aktivity. A záverom tiež kontakt s vlastným telom, teda oprostenia od e, akýchkoľvek, akékoľvek fyzickej alebo emocionálnej, e, akéhokoľvek emocionálneho fyzického zastrašovania e, alebo útlaku. No a mm, toto sú teda podmienky, ktoré umožňujú aj mužom, aj ženám žiť uspokojivý život v rámci spoločnosti a životného prostredia. A potom sme v kategórii 2 skúmali um, teda pardon, ešte v tejto, v tejto kategórii sme skúmali, aké kapitoly rozpočtové by mohli podporiť e, tieto účinky a, alebo ich intenzifikovať a tie schopnosti, teda v angličtine hovoríme o capabilities, e, tak e, to, aké schopnosti ten rozpočet dokáže podporiť, tak to priamo podľa nás determinovalo výsledok v oblasti rodovej rovnosti. A čím vyšší bol počet ovplyvnených e, schopností a čím vyššia bola intenzita, tak tým vyšší bol potenciálny dopad na rodovú rovnosť v danej oblasti politiky. A keď sme e, teda rozhodli o tom, ktoré schopnosti sú to, tak potom sme skúmali ciele politiky v tejto oblasti a takisto rozhodnutia o vynakladaní prostriedkov, aby sme zistili, či tento potenciálny dopad bol zohľadnený, ak teda sú formulované ciele politiky a ak sú, rozhodovan, ak sú vykonávané rozhodnutia v vynakladaní prostriedkov v danej oblasti. A týmto sme vlastne zisťovali, do aké miery tí, ktorí rozhodujú na politickej úrovni, zohľadňujú potenciálny dopad na rodovú rovnosť vo svojich e, rozhodnutiach, či už o politických cieľoch, alebo o rozpočtových, e, o rozpočtových prostriedkoch. A potom sme e, skúmali Eh, implementačnú fázu a to, eh, kto sú účastníci a príjemcovia alebo beneficienti. A eh, zistovali sme, či ženy, dajme tomu, reálne mali prínos alebo rovnaký prínos z danej politiky ako muži. A záverom na základe nášho, hodnotenia slabých a silných stránok v tejto oblasti sme navrhli zváženie a pokiaľ to bolo nevyhnutné aj zmeny politiky. No a v každej v každej rozpočtovej položke sme vypracovali e, takú tabulku, toto je, toto je príklad z tabulky v tej našej správe, to je rozpísané podrobne. Pre každú položku rozpočtu sme skrátka rozpísali výsledky tej našej analýzy, to je konkrétne e, v 3 Európskeho rozpočtu kapitola 0406 e, Fond pre európsku pomoc e, najznevýhodnenejším osoba, osobám. To je v podstate, tu, tu ide v podstate o fond, ktorý poskytuje prostriedky tým, ktorí v celej Európskej únii sú najchodobnejší, najznevýhodnenejší. A my sme teda skúmali, do akej miery tieto prostriedky umožňujú týmto ľuďom zvýšiť ich schopnosť kontaktovať sa sociálne, pretože veľmi často je problémom ich sociálna exklúzia, a v dôsledku toho potom trpia mentálnymi poruchami. Teda e, či my sme skúmali, či poskytnutie tých základných zdrojov e, samozrejme pomôže znižiť ostatné účinky chudoby, ale aj e, túto otázku sociálna exklúzia. My sme museli sa zameriavať na skôr nepriame účinky, pretože táto kapitola si nekladie za cieľ ľudí vytrhnúť z chudoby a dať im napríklad prístup na trh práce, ale skúmali sme, či je táto pomoc to schopná dosiahnuť. A e, tiež sme skúmali, či takýto cieľ politiky je akceptovaný na vysokej úrovni ako, ako zastrašujúci cieľ a zistili sme, že vzhľadom k tomu, že v rozpočte sa nehovorí vôbec o gender mainstreamu, nehovorí sa o rodovej rovnosti, ani v implementácii sme nemali údaje o tom, či e, tie peniaze sú distribuované e, rovnako medzi mužov a ženy. O tom jednoducho nie sú informácie, čiže na toto upozorňujeme. Pozreli sme sa takto na 6 e, kapitol, samozrejme z časových dôvodov a dôvodov strojov sme museli obmedziť svoje skúmania, preto Takže my sme vlastne sa zamerali na tieto, e, na, na, na 6 určitých hlav, kapitol, e, hlav rozpočtu. E, z časových dôvodov proste sme sa snažili pokryť rozpočet a z tohto by bolo možné extrapolovať ďalšie informácie, ale museli sme sa obmedziť na, na niektoré politiky. Samozrejme, je možné, že sme tým spáchali prečin e, istého zneobjektívnenia údajov, ale je to istý signál pre vás. A hlavné posolstvo z tejto našej práce je také, že potrebujeme hľadiť nielen na čísla, ale hľadiť za ne. A tu nejde len o to, koľko peňazí ide ženám, ale ide o to, ako členské štáty e, premietajú do praxe záväzky v oblasti rodovej rovnosti. A táto metodika, ktorú navrhujeme v správe, by mohla pomôcť e, stanoviť určité normy rodovej rovnosti v teréne. Ja by som chcel uvieť aj pozitívne, aj negatívne príklady e, toho, ako sa Európska únia v tejto oblasti správa, aby som ilustrovala, e, o čom vlastne hovorím. Napríklad v kontexte e, kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialogu je tam, sú, sú tu pravidlá, alebo teda existujú pravidlá o rovnakom postavení mužov a žien v kolektívnom vyjednávaní a Eh, máme teda na, na veľmi vysokej úrovni v agende Európskej únie základné princípy, zakotvené základné princípy eh, o rovnosti rodov vo vzťahoch medzi zamestnávateľmi a, zam, a zamestnancami, ale toto nie je pre, premietané do praxe eh, úplne 100%, pretože to nie je akceptované, alebo teda rodorovnosť nie je akceptovaná ako hlavný cieľ. A um, napríklad v Horizonte 2020 a tzv. aktivitách Sklodovské Curie, to je kapitola 1503, tak tam sú veľmi silné ciele týkajúce sa rodovej rovnosti. Napríklad e, tá perspektíva e, angažovania žien v budúcom smerovaní vedy, takže to je pozitívne. E, tam ide o dlhodobé dlhodobé zvyšovanie úlohy, ktorú zohráva ženská perspektíva o vede aj vo vzdelávaní teda napríklad v stanovovaní vedeckých cieľov do budúcnosti. Jediným, e, jedným ďalším príkladom je aktivita Creative Europe, e, to je kapitola 1504, kde ide o podporu kreatívnych e, odvetví a povolaní. A v tejto oblasti ženy sú nedostatočne reprezentované najmä v pozíciách rozhodovacích, teda na vyššej úrovni manažerských pozícií. A tu znova Európska únia má príležitosť zmeniť tú situáciu k lepšiemu tým, že istým spôsobom poskytne stimuly e, a tým, že si stanoví ako jeden z hlavných vysokorovňových cieľov e, rovnocené zastúpenie mužov a žien vo vedúcich pozíciách, ale toto sa nestalo, pretože tu rodová rovnosť ešte stále nebola, nebola akceptovaná ako konkrétny cieľ a nehovorí sa o nej. Takže toto je toto je jeden nedostatok. No a teraz k našim kľúčovým zisteniam. Prvým je, že v európskych zmluvách a v charte základných práv a slobod je premietnuté e, je premietnutý vysokorovňový záväzok podporovať radovú rovnosť. Ale keď sa pozrieme na nižšie úrovne alebo, alebo teda tú technickú implementáciu politiky, tak v praxi sa nie vždy e, tento cieľ premieta do konkrétnych opatrení. Napríklad v oblasti E, domácich záležitostí a rozvoja a spolupráce. Je to veľmi problematické, pretože sú tam iné ciele, ktoré prekrývajú všetko ostatné vrátane rodovej rovnosti. Potom, keď sa pozrieme na oblasti ako zamestnávania, sociálne záležitosti, výskum a vývoj, vzdelávania, kultúra, tam je situácia lepšia, ale e, ale implementácia týchto cieľov rodovej rovnosti je nekonzistentná. Nie je to teda veľmi príjemné. E, v niektorých položkách totiž je aj na veľmi vysokej úrovni premietnutý záväzok eh, rodovej rovnosti, ale niekde inde zase nie, nie je eh, uznaný vôbec. A to je troška problematické, pretože najmä po eh, kríze, teda otázky, ktoré, ktoré pred nami stoja, tie sú horizontálne a ide o veci, ktoré sa prekrývajú, alebo tak, kde Ide napríklad o riešenie chudoby, chudoby sociálnej, otázky, sexuálneho násilia, emigrácie. E, tam všade rodová rovnosť e, musí byť premietaná e, do všetkých týchto oblastí konzistentne a horizontálne. A ak sú tam nekonzistentnosti v uznávaní rodovej rovnosti ako cieľa, tak, tak jednoducho je veľmi ťažké meniť veci priamo v teréne. Často sa tiež stáva, že politické ciele nie sú dosť transparentné, nie je dosť jasne formulovaný ten cieľ rodovej rovnosti. Jedným príkladom, ktorý je pre nás pomerne znepokojivý, je názov kapitoly Spravodlivosť. V minulosti boli špecifické programy, ktoré sa snažili e, dosiahnuť politické ciele v oblasti ochrany základných práv a práv žien, ako napríklad program DAFNY, Dafne, ktorý veľmi úspešne bojoval proti, eh, proti násiliu na ženách, ale teraz eh, bol tento program eh, vlastne zlúčený s ostatnými do jedného veľkého kotlíka. Je veľmi nejasné, ktoré prostriedky sú venované ktorému politickému cieľu a tým vzniká riziko, že sa ciele týkajúce sa rodovej rovnosti môžu zatieniť inými E, cieľmi, keď sa teda rozhoduje, alebo keď dojde k rozhodovaniu o reálnom vynakladaní prostriedkov. Ďalej sú tu e, kapitoly, ktoré nedefinujú, rozpočtové kapitoly, ktoré nedefinujú cieľovú skupinu, čo spôsobuje problémy e, najmä s nedostatkom transparentnosti pri rozhodnutiach o reálnom pridelení prostriedkov, rozpočtových prostriedkov a ťažko sa rozhoduje, ktorá cieľová skupina by mala mať prospech z daného výdavku ak to nie je napísané v kapitole, tak potom tie rozhodnutia môžu byť nekonzistentné. Je veľmi ťažké skúmať alebo hodnotiť potom implementáciu a posudzovať, či sa podarilo dosiahnuť tie ciele, ktoré sú formulované o niekoľko úrovni vyššie a či ľudia, ktorí e, mali prínos z týchto rozpočtových výdavkov, či sú to skutočne tie cieľové skupiny a či sú to skupiny, ktoré sme chceli, aby boli tými beneficientami. A teraz by som chcela dostať e, slovo naspäť Fione, ktorá by e, prešla naše odporúčania z tejto štúdie, z tejto správy. Ďakujem veľmi pekne, aby som teda prešla tie odporúčania. V prvým odporúčaním my odporúčame, aby rodová rovnosť bola e, uznaná ako politický cieľ vo všetkých názvoch kapitol, aby gender mainstreaming bol zapracovaný ako metóda implementácie politiky do všetkých kapitol. Tiež sme identifikovali potrebu Eh, alokácie konkrétnych čiastok konkrétnym aktivitám a toto by malo byť v rozpočte eh, jasne špecifikované, aby sa zvyšila transparentnosť, pretože už dnes do obeda prebiehala istá diskusia o transparentnosti rozpočtu, toto je presne odporúčané zamerané na tento problém a ďalej indikátory, eh, ktoré sú špecifické pre rodovú rovnosť, ako aj údaje, by mali byť systematicky rozvíjane a zverejňované. Čo to všetko znamená pre tento výbor a iné výbory v tomto parlamente a iných zainteresovaných? Znamená to, že celý tento proces rodového rozpočtovania by mal znamenať, že všetky inštitúcie, orgány agentúry Európskej únie by mali byť e, viazané povinnosťou uvádzať určité indikátory rodovej rovnosti pri e, vlastne zostavení svojho rozpočtu, takisto by mali špecifikovať cieľové skupiny a komisia by mala zabezpečiť, aby tieto usmernenia boli známe a boli uplatňované, aby návrh rozpočtu bol dostatočne transparentný v tejto oblasti. A Európsky parlament zase by mal e, uplatniť svoju váhu, využiť svoju váhu na to, aby e, procesy navrhovania rozpočtu a absolutória e, zisťovali a zhodnocovali to, to, či ostatní vykonali svoje úlohy v oblasti rodovej rovnosti. No a potom sú tu ešte otázky, ktoré vyplynuli z tej pilotnej štúdie. Nás veľmi zaujíma e, váš názor na to, ako podľa vás táto metodika, ktorú sme navrhli, je užitočná pri identifikovaní slabých stránok politik v oblasti rodovej rovnosti, ďalej ako by bolo možné čo najúčinnejšie riešiť tie hlavné výzvy, teda napríklad, ak absentujú nejaké podrobnejšie informácie, tak e, ktoré by to mali byť, e, či absentujú jasné údaje, prípadne transparentnosť v prípade Eh, či máte pocit, že v eh, sledovaní rozpočtu a vo výkazníctve rozpočtovom chýbajú nejaké údaje. Ak sú eh, tu poslanci alebo poslanky taktiež, či si myslíte, že by sa gender budgeting mal dostať do budúcich rozpočtových cyklov? Ďakujem pekne, vážené dámy, za prezentáciu tohto, tejto zaujímavej správy ale sekretariat nášho výboru nerešpektuje rodovú rovnosť. Myslím, že ženy tu jednoznačne prevyšujú a e, naozaj majú takú autoritu, e, ale všetci si to vážia. Patricia Sulin teraz. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dámy a páni, Mm, ja vítam túto štúdiu o rozpočte EÚ v záujme rodovej rovnosti. Chcem sa poďakovať aj poslancom poslankyňam z výboru FAM, pretože z ich iniciatívy táto štúdia vznikla a vám sa chcem poďakovať za prezentáciu, ako aj za odporúčania. Na to, aby sme dosiahli európske ciele, potrebujeme politickú, ale aj finančnú podporu a presne o tom ste dnes hovorili. Myslím, že o tejto otázke ešte budeme aj naďalej diskutovať. Finančnú pomoc e, môže poskytnúť európsky rozpočet. Je to silný nástroj na uplatňovanie európskych politík. Chcem zdôrazniť aj viacročné úsilie v oblasti rodovej rovnosti. Je to vlastne jeden z hlavných e, cieľov EÚ a je to aj silná politická podpora, ako povedal predseda Európskej komisie vo svojich politických usmerneniach. Nasledovné. Rodová rovnosť nie je luxus, je to politická nevyhnutnosť. My e, naďalej sa pýtame, či politická podpora je dostatočná, alebo či trošku e, zaostáva. Závery vašej štúdie e, sú akýmsi budičkom pre nás všetkých. Finančná podpora pre rodovú rovnosť, hlavne z hľadiska európskeho rozpočtu, e, mešká za prioritami a z e, tejto, štúdii, z tejto štúdie to veľmi jasne vyplýva. Naviac rozpočet nie je úplne transparentný, nie je jasné, koľko e, peňazí sa uplatňuje na konkrétne opatrenia a ciele a e, genderové ukazovatele sa nedostatočne systematicky používajú na to, aby bolo jasné, či tie, ktoré opatrenia sú účinné. Samozrejme, mali by sme aj naďalej byť pozitívni. Snažíme sa situáciu zlepšiť a možno by sme e, chceli e, lepšie výsledky, ale každopádne si myslím, že táto štúdia nám všetkým pomôže, pretože budeme môcť podľa toho upraviť štruktúru rozpočtu v budúcnosti. Ešte raz sa vám chcem poďakovať za vašu správu. Ďakujem pekne. Teraz e, dávam priestor ďalším e, rečníkom, ktorí by sa eventuálne chceli s otázkou vrátiť na naše dve e, hostky. Zdá sa, že sa o slovo nehlási nik. Táto štúdia podľa mňa je istým obrazom Nedá sa všetko odzrkadliť v rozpočte. Podľa mňa rodová rovnosť je skôr akási etická záležitosť a hodnota. Takže všetko, napriek tomu, že sa, neviem, ako snažíme o transparentnosť, sa nebude môcť odzrkadliť v jednotlivých rozpočtových okruhoch. Sú to <clears throat> doplnkové údaje, ktoré nám môžu poskytnúť eventuálne ľudské zdroje alebo nejaké e, doplňujúce sociálne e, súvahy, ktoré sprevádzajú naše rozpočty. Vy ste položili niekoľko otázok nám. E, ne, ja viem, že Patricia Sulin e, bude dbať na to, aby to nebolo iba akési zbožné želanie, tá rodová rovnosť, ale aby to skutočne bolo niečo, čím sa budeme e, riadiť e, každý deň, tak aby to bolo e, prospešné pre EÚ, ako aj európskych občanov. Ďakujem ešte raz, vážené dámy. Dúfam, že sa ešte stretneme pri následných krokoch. Ja myslím, že ste povedali všetko, že? Prostredníctvom tej prezentácie. Ďakujeme pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, ideme ďalej. Chcem povedať, eh, o čom včera rozhodli koordinátori padli dve rozhodnutie. Európsky fond pre prispôsobenie sa globalizácie, ako, ako aj fond pre solidaritu, boli e, dve témy, ktorým sa majú ktorým sa má venovať Európsky parlament, výbory a dotknuté strany v rámci legislatívneho postupu a potom druhé rozhodnutie. Európska služba pre vonkajšiu činnosť sama v zmysle článku 123 e, služobného poriadku e, podielať na diskusii o vymenovaní mimoriadného poradcu a to v rámci nadchádzajúceho zasadnutia nášho výboru. Ide o konferenciu, ktorá, má sa, ktorá sa má zaoberať otázkou mieru v Kolumbii, takže toto sú dve rozhodnutia, ktoré včera prijali koordinátori. Slovo teraz dostane kolega Kristoforu. E, odprezentuje svoju správu o mobilizácii Európskeho fondu pre solidaritu. Ide o e, preddavky, ktoré majú byť vyplatené z rozpočtu 2016. Ďakujem pekne, pán predseda Ide o uznesenie Európskeho parlamentu o mobilizáciu tohto fondu komisiou a radou. Je tu aj správa komisie z roku 2013 a, a všetky tri inštitúcie sa dohodli. My sme to ako výbor tiež podporili Išlo o to možnosť využiť 10 na e, takéto predfinancovanie v prípade prírodných katastrof, e, pretože tento fond e, umožňuje, aby EÚ konala okamžite a urýchlene, takže maximálne 10 sa môže vyplatiť vopred E, má to byť pre obete takýchto katastrof. Podľa nás sa to uberá správnym smerom, pretože my sme na tomto výbore častokrát zdôrazňovali, že je to príliš veľká byrokracia či už mm, ide aj o mobilizáciu iných fondov, napríklad toho pre vyrovnanie sa s globalizáciou. Tam to vyplácanie trvalo príliš dlho, takže vďaka tomuto urychle, tejto urýchlenej možnosti vyplácať sa pomôže naozaj tým, ktorí sú dotknutí a oni sa e, dostanú rýchlejšie k prostriedkom. To maximum z tohto e, fondu Solidarity je 500 miliónov a 50 miliónov sa dá použiť na takéto e, pred, e, predčasné e, platby. A ak by bol nejaký problém, tak členské krajiny EÚ budú musieť túto sumu vrátiť. Uplatní sa na to postup transparentnosti a riadne hospodárenie. Takže prosím som tohto uznesenia a hlasovania my vyšleme veľmi jasný odkaz, o tom, že e, fondy EÚ sú skutočnými e, fondami a nielen byrokratickými fondami, ktoré sú skôr e, na obtiež ako na pomoc. Ide o skutočne prípady prírodných katastrof. Vtedy sú ľudia tvrdo dotknutí a rozmýšľajú, kedy konečne dostanú peniaze, ktoré im trochu pomôžu. A ešte jedna vec, možno je to vôbec prvýkrát, čo my môžeme e, vyplácať takto peniaze e, vopred a tu EÚ sa naozaj približuje k občanom, hlavne tým, ktorí trpia kvôli veľkým prírodným katastrofám. Toto by mal byť akýsi precedens aj pre fungovanie iných fondov v EÚ, pre ich fungovanie e, viacerí, rozpočty viacerých fondov my aj e, skúmame a je jasné, že tu chyba istá, e, že tieto e, fondy nie sú dostatočne účinné, čo sa týka mobilizovania prostriedkov. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ja sa pýtam, či sú nejaké otázky, pripomienky. Zdá sa, že nie, všetko je to nad slnko jasné. E, lehota na prekladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov na 29. oktobra o 17. hodine. No a hlasovanie, tu ešte dátum nie je známy. Ani na výbore, ani v pléne. Takže teraz uznesenie o rozpočte pre E, nadchádzajúci rok. E, bude sa hlasovať a ja ešte navrhujem predtým 5-minútovú prestávku. E, využite ten čas na zasunutie hlasovacej karty do zariadenia. Ah oui, alors. Ah, ah, ouais. Normalement, nous ne eh, vraj sa hlasovať má až eh, o 11. Takže schôdza je dovtedy eh, odročená.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

La séance est reprise. Budeme teda pokračovať. Pristúpime k veľmi dôležitej časti keďže ide o uznesenie o politickom odkaze, teda hlasovanie z 28. 29. septembra, vrh rozpočtu na rok 2016. Spravodajca je Jose Manuel Fernández a Gérard Dupré. Prosím, pripravte si hlasovacie karty. Urobíme test hlasovania, keďže sa bude hlasovať menovite. E, nefunguje to? Je pán mašina machine Chýba hlasovacie zariadenie. Et alors, qu'est-ce qui se passe Neviem, čo sa deje, takže s vyhnutím ruky budeme hlasovať. Je ne pas, on en avait hier neviem, včera to fungovalo. E, snažíme sa teda vyriešiť túto technickú otázku, ale dostane aj skôr slovo všeobecný spravodajca, pretože počas hlasovania 28. a 29. septembra sa ukázalo, že došlo k istým e, úpravám a tie, alebo zmenám a tie trošku unikli našej pozornosti. Ja chcem, aby sme to mm, náležite opravili a preto dostane slovo Jose Manuel Fernández. Ten dokument máte k dispozícii, takže pán všeobecný spravodajca, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide o opravy technickej povahy. Myslím, že to bude lepšie spraviť už tu na výbore, nie až v pléne. <clears throat> A ako som už povedal, Eh, je to čiste technickej záležitosti. Okruh 1a, riadok 04, v prílohe k hlasovaciemu zoznamu, druhý podblok nad DB, správna suma eh, pri rade má byť 3 milióny 594 tisíc eur namiesto 3 milióny 954 tisíc To je, to je tá správna suma. Čiže 3 milióny 594 tisíc eur. Potom okruh 4 platby e, riadok 22040103 v hlasovacom zozname o platbách, druhý podblok nad DB tie prezentované sumy neboli v súlade s odsúhlasenou stratégiou ani e, so záväzkami. <clears throat> Malo by to byť malo by to byť tretina nad záväzkov DB, e, čiže plus 10 miliónov 200 tisíc eur. Správna suma e, zmeny parlamentu je 31 miliónov 200 tisíc eur <clears throat> na miesto 49 miliónov 533 tisíc 333 eur. A v konečnom dôsledku ide o sumu 68 miliónov 200 tisíc. Potom pilotné projekty a prípravné akcie. Existujúci projekt riadok 07027728 TTIP, tak aby schválené platby parlamentu neboli pod tým, čo navrhovala komisia, malo by to byť teda 120 tisíc eur, potom nová prípravná akcia e, okruh 3, riadok 33027712, integrácia Rómov, aby platby neprekročili záväzky, tak nová Eh, výška plade by mala byť 500 tisíc eur. Potom okruh 5, riadok XX01021104 v hlasovacom zozname oddiel 3 administratívne výdavky. Schválený návrh INTA číslo 6602 podporuje horizontálny riadok XX01021104 o 40 tisíc eur. Eh, bol, eh, bol tento návrh zdôvodnený riad, e, autorom treba e, upresniť, že ide o riadok 20.01.02.11, kapitola o obchode a rozpočte, takže toľko technické upresnenie. Ďakujem pekne vám, všeo, pán všeobecný spravodajca. Sú nejaké pripomienky? Ak nie, hlasujeme o týchto zmenách. Dvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Nik? Jeden. Ešte stále to elektronické hlasovanie nefunguje. Nerozumiem tomuto zlyhaniu. Samozrejme, budeme ďalej hlasovať, ale v niektorých prípadoch to e, môže trochu trvať. Teraz prvý návrh e, sa odkladá na záver hlasovania. Prvý ocek, návrh 2, teda, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Prvý odsek, návrh 3 s ústnym pozmenujúcim doplňujúcim návrhom a hlasujeme o tom ústnom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Nik sa nezdržava hlasovania, takže je to schválené. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržava hlasovania? to schválené. Druhý odsek, návrh 8, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Je to zamietnuté. Návrh 9 aj s ústnym pozmeňujúcim doplňujúcim návrhom, ale bude to v dvoch častiach. <clears throat> Prvá časť začína recalls až po regulation, hovorí predseda, kto je za, kto je proti, Tu sa zdržiava hlasovania. <clears throat> Myslím, že tá prvá časť je schválená. Druhá časť, kto je za, kto je proti. Myslím, že je to schválené, ale radšej si to prepočítame. Tak je to schválené. Tak e, dobre, ešte raz, to je za. Počítame. Štrnáct, kto je proti? Oui, 15 décembre. Quinze contre. 15 proti. Tu sa zdržiava hlasovania. Je, jeden poslanec. Takže druhá časť je zamietnutá. Takže teraz e, návrh s tou prvou časťou, kto je za, ale vidím, že elektronické zariadenie našťastie opäť funguje. <clears throat> Takže mm, urobíme test, pripravte si hlasovacie karty, prosím. Normálne by nás malo byť e, 32 hlasujúcich. Mm, niektorí si dávajú na čas, dva hlasy ešte chýbajú. <clears throat> Kto nehlasoval alebo nechce a pritom vložil svoju kartu, Pán Taron nemá kartu, takže dobre, hlasovanie končíme. Teraz návrh 9 so zmenou prvou, prvej časti ústneho, kto je za, Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Takto pozmenujúci návrh je schválený. Pozmenený pozmenujúci návrh je schválený. Návrh 10. <clears throat> návrh 10, tretí odsek. Pán predseda, prepačte, Myslím, že nebolo jasné, o čom sme hlasovali. Ešte raz sme hlasovali o návrhu 9, o ústnom pozmeňovacom návrhu, alebo aj s ústnym pozmeňovacím návrhom. Nie všetko. Deviatka s prvou schválenou časťou ústneho doplňujúceho návrhu. Takže návrh 9 doplnený, pozmenený tou prvou časťou ústneho návrhu. Prosím, zopakujme si to, pretože pri počítaní to bolo zamietnuté a myslím, že teraz niektorí hlasovali za bez toho, aby si uvedomili, že to bolo už aj s tou schválenou časťou ústneho pozmenujúceho návrhu. Dobre, takže ideme na to menovite. Pani Gardia Sabal. Nos faltaba la actualización de la última... Prepačte, ale nám chýba tá posledná verzia eh, volebného zoznamu, teda hlasovací zoznam, preto nemáme eh, osobitný hlasovací zoznam pre devinu a eh, máme teda chybu v tých našich spisoch a preto by sme mali najprv hlasovať o programe, pretože my by sme hlasovali za druhú časť. Ah bon. Alors. No dobre. Takže teraz hlasujeme o prvej časti ústneho doplňujúceho návrhu. Začína to recall, ide to až po regulation. Menovite. Sur la première partie de l'amendement oral, qui est pour... Enfin non, le scrutin est ouvert. Prosím, hlasujte. Le scrutin est clos. Hlasovanie končím. Devätnásť za, 10 proti, 5 sa zdržali. Druhá časť tohto ústneho návrhu. Hlasujte, prosím. Scrutin clos. Hlasovanie končím. Je to schválené. 27 za, proti 6. Teraz celý. A dobre, takže týmto je to celé schválené. Návrh 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 4a, 11, návrh, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté odsek 5, návrh 12 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu, kto je za, kto je proti, sa zdržiava hlasovania, schválené. Odsek 6, návrh 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Odsek 6, návrh 14 s ústnym pozmeňujúcim návrhom kto Proti? Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Šestnáct za, 15 proti, traja sa zdržali, hlasovanie je to schválené odsek 7, návrh 15, kto je za, kto je proti, sa zdržiava hlasovania, je to zamietnuté. Odsek 7, návrh 16, za, proti, Sa zdržiava hlasovania, schválené. Odsek 7, návrh 17, za, proti, overíme si to. Elektronicky hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 13 za, 20 proti, 1 sa zdržal. 18 e, za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 8, návrh 19, to je za. S ústnym návrhom, to je proti, kto zdržiava schválené, 8a, návrh 20, za, proti, tu sa zdržiava zamietnuté, kompromis 2, za, proti, tu sa zdržiava hlasovania, schválené, 24 za proti. zdržiava hlasovania, zamietnuté. 25 e, s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 11, návrh 26 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 11, návrh 27 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 11, návrh 29, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kompromis 3, za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 33 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 34 za. A, pardon, odpada, pretože 33 prešla. 35 e, za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 36 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 37 za. Proti kto sa zdržiava, zamietnuté. 16 a 38 za, proti. Overíme si to. Elektronicky hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. 19 za, 12 proti, traja sa zdržali hlasovania. Návrh 39 za, proti. To sa zdržiava hlasovania schválené. 41 za, proti. To sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 42 za, proti. To sa zdržiava zamietnuté. 18, návrh 43 s ústnym pozmenujúcim návrhom spravodajcu za, proti, to sa zdržiava schválené, 44 za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 45 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, kompromis 4 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 20, návrh 48, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté, 49 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené, 50 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté, 51 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 52 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 22 a návrh 53 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 22B nový, 54 za. Proti. Tu sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 56 za. Proti. Radšej si to overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 8 za 24 proti, 1 sa zdržal hlasovania. 57 za proti sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 58 za, proti, kto sa zdržia, zdržiava zamietnuté. 59 za, proti, kto sa zdrž, zdržiava zamietnuté. 60 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 61 za, Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 62 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 63 s e, ústnym pozmenujúcim návrhom v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prvá časť je schválená, druhá za, proti. Myslím, že je to zamietnuté, ale radšej si to overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. 15 za, 19 proti. Teraz pozmenená 63. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to teda schválené. Kompromis 5. Kto je za? E, ale je to v troch častiach. Prvá časť za. Kto je proti. Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Devätnásť za, trinásť proti. Schválené druhá časť. Za. Proti. Kto sa hlasovania? Druhá časť je schválená. Tretia časť za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Tiež schválené. Kompromis 5 je teda schválený. 31 návrh 70 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 71 za. Je, je tu ale technická oprava, ale kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 72 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 73 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 74 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kompromis 6 s druhou časťou? Nie, nie. Čiže kto je za kompromis 6? Proti. to sa zdržiava hlasovania? Schválené. 76 za. S ústnym návrhom, kto je za? Proti. to sa zdržiava? Schválené. Návrh 79, kto je za? Kto je proti? to sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 80 za, proti. To sa zdržiava hlasovania. Schválené. 81 s ústnym pozmenujúcim návrhom za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 44, 82, kto je za? Proti. To si radšej overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 15 za, 19 proti. 46, návrh 83, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 84 s ústnym návrhom za proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 85, odsek 48 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 87 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 88 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Kompromis 8 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 117 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Ďalšie oddiely. Odsek 62, návrh 91 za, proti. Radšej si to overíme. Hlasovanie končím. 22 za, 11 proti schválené. Návrh 90. aj 92 a 93. 91 prešla, Takže budeme musieť hlasovať o ke a 92, či sú už schválené? Aha, nemusím o nich hlasovať. Čiže spolu 90 a 92. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to. A aj, už aj ja hlasujem. V poriadku. Takže hlasujeme. Myslím, že s kartou by to predsa len bolo lepšie. Hlasovanie končím. 22 za, proti 11. Je to schválené. 93 za, proti. To sa zdržieva hlasovania. Zamietnuté. 94 za, Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kompromis A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Še... Návrh 96 za. Proti? To si radšej overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. 15 za, 17 proti, zamietnuté. Návrh 97, to je za, proti, to sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 98 a 99 identické za, proti. Nie je to úplne jasné, takže prosím elektronicky. Hlasovanie končím. Schválené 23 za 5 proti. Návrh 100 za. Za. Proti. Tu sa zdržiava hlasovania. Myslím, že je to zamietnuté. Overíme si to. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. 16 e, za, starandom 17, 16 proti, schválené. Áno, je to schválené. 101 za, proti, sa zdržiava hlasovania, schválené. 102 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Návrh 102 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Pani eh, Ako to dopadlo s tým ústnym pozmeňujúcim návrhom, chcel vás by som poprosiť, aby sa hlasovalo samostatne o našom návrhu od časti the request the floor a tak ďalej. To je temer celý pozmeňujúci návrh socialistov až po Parliament Estimates for the Financial Year 2017. Čiže prakticky je to celý ten, celá tá pasáž e, pozmeňujúceho návrhu socialistov, hej? E, aby to bolo kompatibilné s tým, o čo sme práve dohlasovali. Dobre, myslím, že je to jasné. My sme proti ústnemu pozmenujúcemu doplňujúcemu návrhu. Ústny návrh bol už schválený, odhlasovaný. Moment. Pán spravodajca. Ak sme hlasovali za môj ústny návrh, tak to som ja chápem, tak už sa ne, by sa nemalo hlasovať o inej časti. My môžeme o tom e, rozhodnúť. Môžem vysvetliť dôvody. Ja som sa chcel pridržať toho, čo sme e, schválili v júli už aj v pléne. Bolo to dosť háklivé. Môžeme teda o tom hlasovať, ale ak to tak bude, tak e, navrhujem hlasovať proti z tých dôvodov, ktoré som práve spomenul. Ak e, pravidlo je následovné, ak sú traja poslanci, poslanky niektorí, ktorí sú proti, um, schváleniu ústnemu návrhu. Ale teraz ide o iný návrh. Je to samostatné hlasovanie. Ak e, si myslíme, že ústny návrh nepokrýva to, čo práve uvedla pani Garzia Zabal, a preto táto časť pôvodného návrhu by mohla byť predmetom hlasovania. Správne? kto je za takýto postup. Aby sa hlasovalo. Hlasujeme mm, menovite o tomto postupe, či sa má hlasovať alebo nie. A hlasovanie končím. Je to zamietnuté 19 hlasmi proti, 13 bolo za. Kompromis B za. To je proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Pán spravodajca? Bez mikrofónu, žiaľ. To, čo poviem teraz, nie je politickou otázkou, ale skôr faktickou. Tak ako 77, aj 104, aj 109, aj 110 e, tu ide o nové misie, ktoré majú, ktorým má byť poverený interný auditor. Ja som sa pozrel na finančný poriadok. Ehm, pod, pod e, e, taktovkou predsedníctva, ale teda e, v pravidlách o uplatňovaní finančného poriadku sa hovorí, že táto osoba e, vykonáva audit v úplnej nezávislosti, nemôže dostávať žiadne pokyny. A pritom na viacerých miestach tých e, návrhov, ktoré som spomenul, sa dávajú pokyny internému auditorovi a ja z dôvodov nekompatibility s rokovacím, s finančným poriadkom. E, chcem, aby sme neschválili tie časti návrhov, kde sa hovorí o nejakých e, pokynoch pre tohto interného auditora Platí tu aj charta z 24. februára 2014. <clears throat> Myslím, že e, by bolo z našej strany rozumné, keby sme tieto návrhy neschválili. Pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Ak e, je auditor niekomu podriadený, tak ten nadriadený mu môže dávať pokyny kedykoľvek. A my, náš návrh bol urobiť to viac nezávislého auditora. To znamená, keď bude nezávislý, nebude patriť pod jeho šéfa, tak bude konať nezávisle. Ďakujem. Nemá e, nejakého nadriadeného, hovorí pán e, všeobecný spravodajca. Eh, v tomto dokumente je to jasne naformulované. Nemôže dostať žiadne pokyny a má úplnú nezávislosť. Ja myslím, že je to jasné. Pán Fernández. Neviem, či e, socialisti budú ochotní sa zrieknúť týchto pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, ale k tomu vysvetleniu. Myslím, že tieto návrhy sú nepripustné. Um, vôbec by sme o nich nemali hlasovať. Predseda, áno, e, to, to, to uh, mám tendenciu si myslieť aj ja. A, a, ak je to v protiklade s finančným poriadkom, Predseda. Budeme hlasovať. Jasne sa vyjadril spravodajca, vychádza to z dokumentu, kvôli čomu by mohli byť tieto návrhy nepripustné, keďže sú v protiklade s finančným poriadkom, ešte pán spravodajca. E, trvám na svojom a e, platí to pre 104, 109 a 110 je to o tom istom v týchto troch prípadoch. Takže nepripustnosť. Kto to má, kto by to mal skonštatovať? Predseda komisie? Ja. Aha, takže podľa mňa kvôli finančnému poriadku sú nepripustné. Pani Gatia sa bal. Pán predseda, dve veci. My si naozaj nemyslíme, že to je v protiklade s nejakým finančným poriadkom, ale je to na vás. A e, pokiaľ ide o nepripustnosť návrhov, tak e, myslím, že by to malo byť dôslednejšie uplatňované, pretože si myslím, že už v minulosti bolo plno takýchto nepripustných návrhov, o ktorých sme nikdy ani nemali hlasovať. Ja som o to žiadala už počas minulého volobného obdobia. Takže mm, mali by sa vždy hodnotiť e, návrhy e, a nemali by sa robiť žiadne rozdiely. Predseda, áno, slubujem, že sa zhostím tejto nelahkej úlohy a dúfam, že rozstelím akékoľvek podozrenia zo zaujatosti. Pán predseda? Ďakujem pekne, pán predseda. Je to nebezpečný argument, ktorý tu práve odznel. E, finančný poriadok je jasný, presný. Nemôžeme takéto niečo mať v uznesení, ak je to proti finančnému e, poriadku pretože to má byť v úplnej nezávislosti, ale ak by to malo byť pod taktovkou predsedníctva, tak to nie je v poriadku. Nemali by sme sa touto cestou vydať a bolo by lepšie, keby e, socialisti na tomto trvali. Jednoducho treba zobrať na vedomie, že v finančnom poriadku je to jednoznačne e, naformulované a jedine, že by sme chceli ísť proti poriadku. À moins que vous retiriez vos amendements. Predseda, dali by sa stiahnuť tieto návrhy? Ça m'éviterait de prononcer l'irrecevabilité. Nemusel by som sa potom vyjadrovať k prípustnosti alebo neprípustnosti. No, aby som mal čisté svedomie, tak eh, budeme hlasovať o 104. Ak to neprejde, tak nebudeme hlasovať o ďalších dvoch, 109 a 110. Námietky. Pri 104 žiadam hlasovať s vyškrtnutím posledného odseku, čiže nehlasovať proti. Takže za 104, ale s vymazením posledného sporného odseku. Takže rušíme considers that this over by the internal auditors under the responsibility of the Parliament's Bureau. Je mets au voix. Hlasujeme teda o 104 po takejto úprave spravodajcom, kto je za, kto je proti. Je to schválené. Rozpočtový výbor si teda myslí, že e, audit nemôže byť pod e, taktovkou spravodaj, e, pardon, predsedníctva. Teraz hlasujeme o 109 a 110. Pardon, nie, 105 za, proti. To sa zdržiava, schválené. 106 za, proti schválené 107 s ústnym návrhom. Mm, má sa vyškrtnúť an open dialogue and should ensure, kto je za. Proti. Overíme si to elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválen. 21 za 11 proti. Tu bola 107, teraz 108 za proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. 109, 110 odpada. Teraz 111 za, proti, to sa zdržieva hlasovania schválené. Odsek 112 odpada. Pani Gádia Zabal. Perdón por hacer tan complicado. Prepačte, je to dosť komplikované, ale tentokrát podobne ako pri hlasovaní pred E, teraz pred týmto sme žiadali, aby pozmeňovací návrh 112, aby sa o tom mohlo hlasovať ako o doplnení ku 108. A tam sa určujú podmienky, ako vlastne vykazovať všeobecné náklady. Alebo výdavky teda. Takže toto som chcel povedať. l'ensemble du l'ensemble du centre celá 112 alebo iba jej časť? Iba časť und inter alia, ak sa nemýlim. Period of payment proof, modality of random controls. Oh, oh. Monsieur le rapporteur. Oui. Pán spravodajca. O tom sme veľa hovorili. Ak by sme to vykladali doslovne, tak eh, kvôli 111 eh, odpada 112 ale ak máme hlasovať, tak nebudem proti, ale chcem, aby sa hlasovalo proti, pretože sa zavádzajú isté špecifikácie, ktoré nikdy neboli predmetom konsenzu e, tu na výbore. Ak by to tak bolo, tak by som povedala, buďme za, ale nebolo to tak. Nie je jasné, ako má táto kontrola vyzerať a preto žiadam, aby sa hlasovalo proti. Ja súhlasím so spravodajcom. Myslím, že je to objasnené 111. Je jasné, ako tu máme e, postupovať 112 nie je prípustná, by sme o tom nemali hlasovať, keďže to e, bolo už vyriešené 111. Ďakujem. Dobre, ak súhlasíte, hlasujeme o poslednej časti, o posledných troch riadkoch. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté podľa mňa. 114 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 115 za. Proti. Zamietnuté. 116 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. Teraz návrh 1. Ten som odložil na záver, takže kto je za? Proti? Zamietnuté. Teraz stanoviska osobitných e, výborov. Mohli by sme ich zobrať na blok. Nikde namieta. Pani Larsen. Pán predseda, ja lutujem, že narúšam hlasovania, hlasovanie. Ja som bola spravodajkyňou pre kontrolu rozpočtu a teraz tu vo väčšine vidím out of scope, bezpredmetné, ale ide o rozpočtový postup a e, o to by malo ísť tomuto výboru v snahe zlepšiť e, Mm, spravovanie prostriedkov, nerozumiem tomu out of scope, bezpredmetné, mohol by mi to niekto vysvetliť? Všeobecný spravodajca si to myslí. Spýtame sa pána Fernandéša, ktorá je to strana. Strana 10. Kon, v časti o kontrole. Pán všeobecný spravodajca. Eh, prezident, no estamos za falar de uma resolução. E uma resolução... Ďakujem, ale my tu hovoríme o nejakom uznesení a to uznesenie by malo byť konzistentné textovo, takže by to znamenalo, že by sme nemali ani opakovať niektoré veci. Ďalej treba zabezpečiť, aby text bol logický, aby sa ľahko čítal. A ak mnoho z tých vecí, o ktorých sme hlasovali, nespadajú do rozsahu, e, tak spravodajca je proti, ale mm, tie veci by boli nekonzistentné v tom uznesení. Preto je treba analyzovať to, aby ten celý text v globále by mal nejakú súdržnosť aby bol v súlade s návrhmi, pretože ak hlasujeme o tomto texte, o tomto uznesení, tak to naozaj musí dávať zmysel. Tie rozpočtové návrhy, ktoré boli prijaté, tie s ním musia byť v súlade. A ak to takto urobíme, ak to uznesenie bude konzistentné s tými návrhmi, ktoré už boli prijaté, tak eh, by som potom chcel naozaj poďakovať za prácu, ktorú odvedol sekretariát. Je tiež treba napríklad zabezpečiť ehm, konzistentnosť preto, lebo by bolo nemožné, aby sme na konci doplňali nejaké ďalšie body a bolo by to, bolo by to taký zlepenec, ktorý by nemal žiadny zmysel. Takže to je odôvodnenie prvom rade text uznesenia musí byť jednoducho čitateľný, po druhé musí byť konzistentný, po tretie text uznesenia musí byť v súlade s rozpočtovými návrhmi, ktoré boli schválené a toto by sa v tom malo odrážať a toto je výsledok. Ja chcem poďakovať e, pani kolegyni Gresle za to, že na to upozornila, lebo to umožňuje vysvetliť aj iné návrhy, s ktorými som súhlasil, ale potom sa tam pridala tá formulácia out of scope a to aj odôvodňuje náš vzťah k iným návrhom. Pani Greslo. Je to dosť zaujímavé počúvať dôvody, ale mne sa páči všetko, čo má zvýšiť transparentnosť. Vyplýva to z problémov pri implementácii 59 miliónov eur z rozpočtu to predstavuje. Takže vždy, keď hovoríme, že to musí byť e, lepšie identifikované, bola by to škoda podľa mňa, ani to nevrha dobré svetlo na spoluprácu našich výborov. Ja som proti tomu, aby to bolo e, bezpredmetné. Je to pre dobro veci a myslím, že by sme sa mali viac navzájom podporovať, ale o tom sme už toľkokrát hovorili. Eh Ďakujem vám, to je mm, pán všeobecný spravodajca. Jedna doplňujúca informácia, aj keď som dúfal, že už je to jasné. Stanoviska výborov sú pripojené k uzneseniu. Nekončia v koši. Nie, nie, sú súčasťou uznesenia. Takže dokumenty budú zverejnené a to, čo si želá e, kontrolný výbor, tak e, to bude musieť byť zohľadnené v záujme akejsi predvídateľnosti. Takže mm, pani Gresle, budeme sa pridržať toho, čo povedal pán všeobecný spravodajca ste za eh, hlasovanie a blok pri týchto názoroch eh, výborov? OK, takže hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Zdá sa, že nik. Ni sa nik nestržiava hlasovania. Takže teraz môžeme hlasovať o celom uznesení takto pozmenenom a doplnenom. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. 24 za, proti 7, 4 sa zdržali hlasovanie. Blahoželám všetkým spravodajcom. Ďakujem všetkým prítomným. Vážení kolegovia, týmto sme vyčerpali. Ale pán Maňka? Ďakujem, pán predseda. Len jednu poznámku. Keď sme hlasovali o interných auditorov, tak ak je to proti finančným pravidlám, tak aj niektoré inštitúcie Napríklad ECOSOC, to majú takisto, ako sme my navrhovali hlasovať. To znamená, že e, budeme musieť preveriť to, čo povedal pán spravodajca, lebo určite to nemôže byť proti pravidlám Európskej únie, ak niektoré inštitúcie podľa toho dnes existujú a fungujú. Ďakujem. il n'y a pas d'autres questions. Mm, ak nie sú iné otázky, tak poviem, že mu bude mimoriadná schôdza budget LIBE 19. októbra tu v Bruseli a 22. októbra bude iná schôdza. Žiaľ, nemôžeme na tom nič zmeniť kvôli zarezervovaným miestnostiam a tlmočeniu. Viem, že jedna e, skupina má kongres budúci týždeň a teda jej poslanci, členovia nebudú môcť byť prítomní. Lutujem to. Dobre, kolegovia, týmto končím túto schôdzu. Dovidenia. Je rappelle, je permets... Ešte pripomínam, že dnes od 19. máme spoločné zasadnutie, vypočutie kandidátov riadiaceho výboru FC pre post managing director a zástupcu tohto managing director.